spôsoby podpory ASEANu, ak ASEAN o takúto podporu požiada. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Kalás. Za, my sme mali eh, šesť eh, návrhov uznesenia. Mm, od rôznych politických skupín. Hlasovať o tom sa bude po ukončení rozpravy. Ďalší bod sa týka Jemenu a trestu smrti pre mladistvých páchateľov, pre všetkým prípad Muhammada Tahira Savita Samuma. Najskôr pani kolegyňa Šark, nech sa páči na minútu. Vážený pán predseda, skutočne obdivujem eh, tých, ktorí sa dokážu eh, postaviť proti vláde a bojujú za ľudské práva. Videli sme to vo viacerých krajinách, v Egypte, Tunisku, ale vidíme to takisto v Jemene. Mladá generácia chce hm, nádej pre budúcnosť chcú bojovať proti e, bezpráviu a proti chudobe a nejakej cenzúre, aj cenzúre internetu. Máme celú paletu obáv, pokiaľ ide o Jemen a pokiaľ ide o ľudské práva a nezávislosť súdneho systému, aj pokiaľ ide o prenasledovanie žurnalistov a bojovníkov za ľudské práva. Ale predovšetkým máme obavy, pokiaľ ide o obavy, ktoré súvisia s popravami, trestami smrti pre mladistvých. Kritizuje to medzinárodné spoločenstvo a apeluje na to, aby sa táto krajina držala medzinárodných dôhod, aby jednoducho netrestala trestom smrti mladistvých je tu nedostatok prostriedkov na to, aby sme určili nejaký vek obvinení, čiže je dosť ťažko, aby sa títo jednoducho obhajovali pred súdom. Vyzývame prezidenta Jemenu aj úrady, aby skutočne rešpektovali vlastné zákony na to, aby dostali záväzko medzinárodného eh, spoločenstva, aby zastavili trest smrti pre mladistvých. Vyzývame Jemen, aby rešpektovali požiadavky demonstrantov, ktorých majú na ulici, ktorí žiadajú zlepšenie ľudských podmienok a ľudských práv v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Šáke. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Veržia na 3 minúty. Merci, monsieur le président. Les pays arabes sont secoués par... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Arabské krajiny sa momentálne utriasajú vlnou revolúcie a zdá sa, že to bude pokračovať ďalej. Diktátori sú zvrhovaní a diktatúry sa vlastne mohli udržať len preto, lebo západné krajiny mlčali. My sme neurobili nič. Boli sme veľmi zdržanliví a nevideli sme presne to, čo sa s tými krajinami deje. Do 2. februára sme museli čakať, kým parlament odhlasuje Mm, uznesenie k Tunisku a tento týždeň sme hlasovali o Egypte. Nož, my sme eh, mali mať uznesenie k Alžírsku, ale toto bolo zamietnuté, pretože veľká väčšina tu v tomto parlamente nevidí alebo nechce vidieť to, čo sa v Alžírsku deje. Teraz eh, sa eh, konajú demonstrácie v Iráne, v Líbii a tu sa takisto môže za určitých podmienok e, situácia eskalovať. V Bahrajne máme takisto demonstrácie a čo sa týka Jemenu, kde je e, pri moci Abdele Asale už 33 rokov. Aj tu je istý druh demokracie, možno, že to, tá situácia je lepšia ako v Libii, pretože Mohamed Kana E, je tu pri moci už viac ako 40 rokov. Dnes sme nemohli hlasovať o Jemene bez toho, že by sme si povedali, čo presne sa tam deje. Že muži a ženy bojujú, bojujú za svoju slobodu bez toho, e, že by to režim uznal. Od konca januára, keby sa tie protesty začali, už bolo množstvo zranených, aj mŕtvych. Dokonca včera policia um, strieľala do demonstrujúcich. Mnohí ľudia zomreli, boli, e, demonstranti boli na barikádach a policajti ich napadli. Nož, ale teraz vidíme, že bol vznesený trest smrti pre mladistvých páchateľov. Ja som bola vždy veľmi proti tomu a myslím si, že každá demokratická krajina, nemo, ktorá nechce zrušiť trest smrti, musí dostať eh, lekciu o demokracii, vo veci demokracie od iných. Preca nemôžeme mladistvých odsúdiť na trest smrti, pretože uh, títo niekto, u niektorých sa ani nevie presne, koľko majú rokov. a e, takýmto spôsobom jednoducho nemôžu dokonca preukázať, či bol niekto pri spáchaní toho trestného činu mladiství alebo nie. V, rozho- v, roz- v uznesení pardon, sa počerkuje, že je dôležité realizovať reformy v tejto krajine, ktoré si vyžadujú aj protestujúci. My sme predložili na posilnenie tejto formulácie tri pozmejúce návrhy, tak aby sme mohli spoločne hlasovať o uznesení, ktoré by si zaslúžilo toto meno. Ďakujem, hovorí pán predseda, pani, pán kolega Preda na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja... si myslím, že nejde len o odsúdenie trestu smrti, ale aby sme sa jednoducho pozreli na to, čo sa vieme deje za posledné dni. Dôležitý je takisto postoj našej poľskej skupiny. Um, v týchto dňoch my si nemyslíme, že toto naliehavé uznesenie, ktoré, um, o ktorom máme dnes diskutovať, že toto aby sme ehm, mali um, Eh, koncentrovať len na ten trest smrti pre mladistvých pachateľov. Trest smrti je neakceptovateľné barbarstvo a o to horšie, pokiaľ sú na trest smrti odsudení mladiství. Čo sa týka mladistvých, mladých ľudí, tá je vlastne v rozpore s vlastnou legislatívou Jemenu, ale eh, trestné orgány tejto krajiny túto strašnú prax používajú aj naďalej. Ďakujem pekne, pán Gorega Preda, pán Romeva Jurueda na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tento bod je významný už sám o sebe. Takisto by som chcel vyzvať pána prezidenta Jemena, aby zastavil popravu tohto mladíka. E, chcem, aby táto aby tento trest smrti alebo trest smrti, na ktorý bol odsudený iní mladí ľudia, boli zrušené. Ako som už povedal, bolo by pravdepodobne nevhodné alebo nepristojné, aby sme nepri, nevyužili túto príležitosť vyjadriť sa k tejto otázke v tejto krajine. A preto by som takisto chcel, aby sme e, hlasovali o uznesení, aby parlament hlasoval e, o tomto uznesení, aby situácia podob, bola, sa týkala viacerých krajín, ktoré majú podobnú situáciu, napríklad, uh, napríklad uh, Egypt, aby tam nastali reformy, ktoré by, boli, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie, aby mladiství, ktorí sa dostali do väzenia, aby boli prepustení. A zároveň by som chcel, aby, táto, aby toto uznesenie sa venovalo takisto aj hospodárskym problémom v Jemene a aby sa medzinárodné spoločenstvo e, venovalo tejto situácii a vyjadrilo sa k zlepšeniu napätej situácie v tejto krajine. Zároveň, aby sa táto krajina držala na e, medzinárodné dohody a aby jednoducho úrady v tejto krajine e, urobili všetko preto, aby sa e, situácia neaskalovala. Pozmeňujúce nárovy boli predložené a myslím si, že toto uznesenie bude skutočne veľmi dobrým uznesením. Ďakujem pekne, pán kolega Romeva Rueda. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Kretu na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Trest smrti je neľudským trestom a vždy som sa vyjadrovala proti trestu smrti. Je toľko krajín na svete, ktoré takýto barbarský trest ešte stále uplatňujú a je to o to neakceptovateľnejšie, ak tu ide skutočne o mladistvých páchateľov. Ide tu o deti, ak to tak môžeme povedať. Máme predsa medzinárodný dohovor, ktorý hovorí o právach detí a táto, tento dohovor musí byť uplatňovaný aj v tejto krajine. Je tu samozrejme však aj ťažkosť, ktorá súvisí s presným určením dátumu narodenia týchto e, mladistvých. A o to horšia je vlastne svojvola takéhoto závažného rozhodnutia. Musíme realitu v tejto krajine skutočne brať do úvahy. Musíme si uvedomiť, že sú tu ženy, ktoré sú diskriminované, že sa tu porušujú ľudské práva že sa diskriminujú ženy, pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu a e, k voľbám. Demonstrácie v ostatnom období e, nemajú iba hospodársky charakter, ale majú aj sociálne dôvody a skutočne v krajine by sa malo robiť niečo smerom k demokracii. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Kretu. Má slovo pán Tenok. Pán predseda, pokiaľ ide o dohovor o detských právach a e, právach občanov zakazujú trest smrti mladistvých, tých, ktorí obvinení e, z trestu predtým, než dosiahli vek 18 rokov. Pokiaľ ide o Tahira Sabita samú na ostatných, ktorí boli odsúdení, e, tak musí sa k tomu vyjadriť medzinárodné spoločenstvo. Ešte stále nebol určený vek narodenia týchto mladistvých. Avšak rozdiel medzi Iránom a Jemenom je taký, že Jemen dostáva pomoc zo západných krajín, ako napríklad aj Európskej únie. Irán je však, e, na ňo je uvalené embargo. A preto musí aj pán prezident Ali Abdullah Saleh urobiť všetko preto, musíme ho presvedčiť, aby e, znížil tento trest smrti Pán prezident Sali má teraz skutočnú príležitosť, aby dal jasný signál na to, že situácia v tejto krajine, v ktorej vládne teror už tak dlho, sa zlepší a že je tu nádej na lepšiu budúcnosť. Dank, Ďakujem, pán kolega Tenok. Teraz by som vás poprosil, pán kolega. Pán kolega Tenok, poprosil by som vás Keby ste v budúcnosti čítali trochu pomôže, možno, že zobrať si radšej menej textu, aby e, pretože pokiaľ sa vaše e, vyjadrenia nemajú rozumieť len po anglicky, potom e, veľmi stiažujete prácu tlmočníkom. Dobre, Takže e, za politické skupiny pán kolega Kačmarek, minúta, vážený pán predseda, že dámy a páni, v 91. roku bolo, boli zakázané e, tresty smrti na mladistvých do 15. roku života. Od, a e, neskôr sa zakázali exekúcie od, do 18 rokov. A zdá sa, že to nie je dodržiavané, tak ako sa hovorilo čo sa týka osôb, ktoré nemajú dokumenty, podľa ktorých sa môže stanoviť ich e, rok narodenia. Ale okrem toho máme iné nebezpečné aspekty. Toto je krajina, kde množstvo, e, kde počty zbraní prekročili počet obyvateľov. A e, E, budova a pohľad na obrnení tank, kde vlast, e, tank vlastne nevzbuduje žiadnu mimoriadnú pozornosť. Je pod, samozrejme, každý môže bojovať za svoju e, krajinu. My vieme, že vieme, že už e, majú, e, že, že vlastne dospelí sú vyhretí a preto e, bojujú deti a vieme, že, že mladý, mladý tínedžer s Kalašníkovom nie je vôbec žiadnou zriedkavosťou. Musíme na toto obrátiť našu pozornosť a pomôcť im riešiť tento problém. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz pani kolegyňa Jetemeky, jedna minúta. Trest smrti sa ešte stále používa v 58 krajinách a jednou z nich je aj Jemen. Moja skupina odsudzuje trest smrti vo všeobecnosti a odsudzujeme najmä eh, popravu Tabita Samuma. Jemenská vláda nedodržiava svoje medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o dohovor o právach dieťaťa a pokiaľ ide o medzinárodný dohovor o deťoch a politických právach, pretože oba tieto dohovory zakazujú popravy e, vo veku do 18 rokov. Pán predseda, v pondelok Amnesty International Eh, podala správu o tom, ako sa správajú bezpečnostné orgány v Jemene. Oni zakročujú proti demonstrantom eh, s palicami a s elektrickými zariadeniami. Podľa môjho názoru takéto kroky sú nepriateľné a jemenská vláda by nemala používať žiadne násilie proti vlastným občanom. Vielen, vielen Dank, Frau Kollegin Jäten. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Jedneme teraz ako ďalší pán kolega Čarnecký na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem slúbiť, že nebudem rýchlo čítať, pretože budem pomaly hovoriť. Ehm, je ehm, pre mňa ehm, cťou, že vystupujem po bývalej premiérke Fínska. Musím povedať, že E, tým minimalizmom Európskej únie je pripomínanie si situácie, že Jemen by nemal vykonávať tresty smrti pre mladistvých. Čo sa týka trestu smrti, ja viem, že tu v sále sú ľudia, ktorí zastávajú vykonávanie trestu smrti. Oni to e, e, aj verejne zastupujú. Ale vlastne, čo sa ale týka trestu smrti, nie je vlastne veľký rozdiel medzi mladistvými a dospelými. Ale myslím si, že E, práve v týchto prípadoch, e, v to, práve v tomto prípade budeme hovoriť jednotným hlasom, aby sme v tejto záležitosti uh, skutočne oslovili prezidenta Jemenu, aby zachoval tomuto mladistvému život. Je to skutočne spoloč, náš spoločný boj. Ďakujem veľmi pekne, pán Čarnecký. A teraz na minútu pán kolega Paška. Vážený pán predseda,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

toto musíme urobiť ako Európsky parlament, ale musíme ísť o krok ďalej. Musíme sa obrátiť na Jemen osobitne, aby tento sa vydal na cestu k demokracii. Hovoríme teraz o jemenskom prípade. Je to veľmi komplexná situácia a my nepoznáme do podrobností jednotlivé súdne postupy, nevieme presne, aký je vek eh, tohto mladíka a tak ďalej. Ale sú to, aký bol jeho vek, keď eh, údajne došlo k zločinu. Nevieme, či išlo o, v tom čase o maloletého alebo už o dospelého človeka, pretože tento mladík nemá rodný list. A dokumenty, ktoré predložil, skrátka nedokladujú, ne, nedokladujú eh, jeho vek dostatočne. Musím vám povedať, že nejde o nejaký malý prečin, ide o vraždu, ide tu o zločin vraždy, takže si myslím, že sme by veľmi, veľmi obozretní, keď hodnotíme takéto otázky. V USA napríklad sa tiež vážne, vážne zločiny trestajú trestom smrti a myslím, že to je aj opodstatnené. Ďakujem pekne, pán Segedy. A teraz nasledujú samostatní rečníci ako prvá kolegyňa Esajach. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. Prípad tohto mladého človeka nie je jediným prípadom v tejto krajine. Je tu minimálne 8 mladistvých páchateľov, ktorí boli odsúdení na trest smrti. To je prirodzene komplikovaná krajina, kde dochádza e, k takej situácii, že sa nedá jednoducho registrom z matriky dokázať, že či je páchateľ mladiství alebo nie. Ak už teda spácha trestný čin, súdy to nedokážu presne určiť. Jemen by sa mal držať dohovoru o ľudských právach ktorú podpísal a takisto podpísal aj pakt o občianských právach. A v tomto ohľade by skutočne táto krajina nemala uh, uvalovať trest smrti mladistvým páchateľom. Trest smrti je, uh, sa nenachádza v trestnom zákonníku tejto krajiny. Trest smrti je vždy porušením ľudských práv a preto by Európska únia mala celkom jasne apelovať na zlepšenie situácie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Esaja. Teraz dostane slovo kolegyňa Basesku na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Trest smrti, uvaliť trest smrti na, pre mladistvého páchateľa jednoducho neludský je činom už ako také je to e, neludským činom alebo činom proti ľudským právam. A preto som proti rozhodnutiu úradov v tejto krajine a mali by sme ich hneď konať. Aj trestný zákon tejto krajiny jednoducho nepočíta s trestom smrti pre mladistvých. A nedá sa tu presne určiť ani dátum narodenia týchto páchateľov. A je to skutočne smutný príklad udalosti, ktoré v tejto krajine máme a pozorujeme. Je veľmi dôležité, aby sme sa zasadili za právo na život. Všetci majú základné právo na život a v každom prípade to musíme obhajovať predovšetkým v prípade detí. Ja by som chcel poukázať na to, že treba, ja by som chcel poukázať na to, že treba tento trest zrušiť. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Makovej na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pravde eh, bol Muhammad Tahira Sabita Samuma eh, mladistvím, keď sa dopustil trestného činu, na základe ktorého bol odsúdený na trest smrti, bol odsúdený pred viacerými rokmi a tento trest smrti sa môže vykonať kedykoľvek. Čiže tento psychický tlak na ich psychu je skutočne neludský. Už to samotné, ten samotný tlak je neludský. Čiže žiadame, aby úrady ne, vykonali tento trest smrti na týchto mladistvých páchateľoch, pretože úradom sa ešte nepodarilo mm, dokázať, že e, aký je ich rodný list, čiže nemôžu určiť ich vek. E, v tejto krajine iba 22 úradne stanovených e, rodných, 22% ľudí, ktorí majú rodný list mali by sme apelovať na úrady v tejto krajine, aby sa táto situácia zlepšila. Diskusia a rozpráva o týchto prípadoch si myslím mohla e, prispieť k tomu, aby stovky ľudí, ktorí boli odsudení na trest smrti, aby sa im trest zmiernil a dúfam, že komisia ten, túto tému pri rozhovoroch s jemenskými úradmi načrtne. Teraz, dos, teraz pokračujeme v KHDI a slovo dostáva kolegyňa. Ďakujem Ehm, Túnon Hornstein. Vážený pán predseda, Vážený pán predseda, trest smrti je vec, ktorú, by sme nemali, ktorým sme mali venovať, zruženie tohto e, trestu, tomu by sme mali venovať e, veľa času. E, čo mám, krajiny, kde máme hospodárske kontakty, takisto európske krajiny, ako napríklad Bielorusko, tam takisto sa ešte stále používa trest smrti. A dianie v Jemene musí, si zaslúžiť našu pozornosť a musíme skutočne apelovať veľmi ostro e, na jemenskú vládu, aby prestala s týmito strašnými praktikami a tak ako moja pani kolegyňa hovorila, vo väzeniach je ešte množstvo neplnoletých osôb, ktoré čakajú na trest smrti. Ale apelujem aj na nás všetkých, my sme povinní skutočne spolupracovať bližšie s organizáciami, ako je Amnesty International alebo Helsinská Helsinská organizácia pre práva človeka, aby náš hlas bol silnejší a hlasnejšie počuť po celom svete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Tuna Hohenstein. Teraz pán kolega Obermajer na minútu. Nech sa páči. Pán predseda, rozhodnutie v Jemene um, odsúdiť mladistvého na trest smrti v dobe spáchania zločinu je strašný. My vieme, že aj táto krajina podpísala konvenciu, medzinárodnú konvenciu o ľudských právach a v článku 37 sa presne uvádza, že mladiství do 18 rokov nesmú nesmie byť voči nim vyznesený ani trest smrti, ani doživotný trest odňatia slobodný. Čo sa týka mladistvých a v iných, a iných a islamských štátoch, napríklad šária, súdy šária, tieto takisto vynášajú veľmi barvárske rozsudky je veľmi dôležité, aby sme porušovania medzinárodného práva s takýmito dopadmi zakázali, aby sme s tým skončili. Dôležité je, aby sme vyvíjali nielen politické, ale aj ekonomické argumenty, ktoré nám pomôžu určite ďalej podstatne rýchlejšie. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Obermajer. A na záver, keďže aj pán kolega Silvestris na minútu. Ďakujem, pán predseda kým tu diskutujeme, tak e, je množstvo, stovky, e, stovky uväznených, ktorí sedia v jemenských väzniciach a čakajú na e, vykonanie trestu smrti. Myslím si, že celá táto téma si vyžaduje zo strany európskych inštitúcií oveľa vyššiu mieru pozornosti, ako tomu bolo doteraz. Opakované porušovanie Medzinárodnej konvencie o ľudských právach, to je téma, ku ktorej Európa nemôže mlčať. A pria, predovšetkým v takej krajine, ako je Jemen, kde máme tak politické ako hospodárske vzťahy, tu musíme vyvíjať určitý tlak a musíme sa koncentrovať na takéto problémové aspekty. Je jasné, že v západnom svete, v Európe, tu e, zohráva e, výchova veľmi dôležitý faktor, ale e, trest smrti nemá žiadnu, žiadny výchovný aspekt. Toto musíme počiarknúť a musíme pozdvihnúť náš hlas tak, aby ho v Jemene aj počuli. Ďakujem pekne, pán kolega Silvestris. A teraz má slovo pán komisár Kalas. President, honorable members. Vážený pán predseda, ctení členovia, Európska únia tým, že implementovala usmerenia, pokiaľ ide o trest smrti, už dávno koná, pokiaľ ide o boj proti trestu smrti. A to nielen v krajinách, ako je Jemen. Trest smrti pre mladistvých sa uskutočňoval v minulosti v tejto krajine ale tieto prípady boli jednoducho neznáme a občianská spoločnosť nebola až taká e, aktívna. E, OSN investovalo peniaze do programu, ktorý robí osvetu nielen v tejto krajine e, a informuje o boji proti trestu smrti. Tento program bol podporovaný medzinárodným spoločenstvom a viacerými organizáciami, ale robiť osvetu to nie je, dostato, to nie je dosť. Musíme konečne aj konať. Ako posledčne, Európska únia sa musí zasadiť o e, skončenie takejto situácie, Eh, prípady z roku 2010 a ešte v januári roku 2011, ktoré sa týkajú napríklad aj Muhammada Tahira Sabita Samuma, sú eh, exemplárnymi príkladmi, kde boli tresty smrti vykonané po interpelácii Európskej únii, bez toho, že by bol presne určený vek eh, poprava Muhamuda Tahira Sabita Samuna sa konala minulý týždeň. Uh, pardon, Európska únia musí konať v týmto smerom a musí zabezpečiť všetko preto, aby sa tieto situácie neopakovali. Jemen podpísal medzinárodné dohody a zavezuje ho k tomu aj vlastný trestný zákon, ktorý hovorí o tom, že trest smrti pre mladistvých sa nemôže vykonávať. E, tento problém súvisí s tým, že pri mladistvých sa častokrát pri mladistvých pachateľoch nedokáže presne určiť vek. Musíme vytvoriť, e, všet, musíme robiť všetko preto, aby táto situácia bola zlepšená. V krátkodobom časovom výhľade e, Európska únia vytvorí e, nezávislý orgán, ktorý bude preverovať vek týchto Eh, týchto páchateľov, ktorí boli odsudení na trest smrti. V strednodobom pláne budeme podporovať eh, úrady, matriky, aby boli eh, presnejšie stanovené mm, rodné listy. Vláda tejto krajiny príjma našu interpeláciu a snaží sa zlepšiť systém, ktorý by v budúcnosti mal viesť k tomu, aby sme dospeli k tomu, aby sa e, zrušil trest smrti úplne. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Zum Abschluss der Aussprache liegen Ďakujem pekne, pán komisár. Máme šesť návrhov uznesení. Hlasovať sa bude po ukončení nasledujúcej rozpravy. Ďalším bodom programu